Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start. Um... Takže začneme. Pán Štrbek má nejaký, nejakú pripomienku. Ďakujem. Som rád, že riešime revíziu vízového kódexu. Kontaktoval ma totiž to whistleblower, ktorý odkryl korupciu v tejto oblasti. Korupciu širokého rozsahu. A to ma to znepokojuje náš výbor. Má dlhú históriu, že sme fórum, kde môžeme takéto e, veci riešiť, e, pokiaľ ide o kontrolu našich spoločných e, vonkajších hraníc. Je jeden z najväčších výdobytkov EÚ môžeme všetci cestovať v šengenskom priestore a sme z toho e, radi a Európske občania sa teda môžu voľne hýbať e, po kontinente. Dnes chcem nadniesť šokujúcu záležitosť nelegálneho obchodu v oblasti víz. Doschádza k tomu členskému v jednom členskom štáte. E, vysoký štátny úradník menovaný priamo maltským premiérom eh, bol eh, obvinený z toho, že nelegálne predával víza, víza, ktoré by mali byť zadarmo a predávali ich za eh, úženické sadzby na generálnom konzuláte v Tripoli, generálnom konzuláte Malty v Tripoli Daphne Garuana Galicia, ktorá bola zavraždená, e, novinárka, ešte v 2015 písala o tom, že malský konzulát v Alžíri tiež vydával šengenské víza osobám, ktoré na ne nemali nárok. Posledné správy tvrdili, že Malta vydala viac než 88 tisíc šengenských víz a neznajú počet e, medicínskych víz. Malta má len niečo vyše 440 tisíc obyvateľov. Od vypuknutia občianskej vojny v Libii e, prerušuje predseda. Pán Škripek, toto nie je naozaj e, k rokovacému poriadku. Možno by bolo to lepšie v rozprave, keď budeme hovoriť o vízovom kódexe. Ako dlhé je toto vaše vystúpenie? Pretože nie je to teda eh, k rokovacím poriadku, ale som pokorí si, eh, ste eh, plným členom výboru, pravidelne sa zúčastňujete schôdzi, ale myslím, že už ste povedali, o čo vám ide, no, keby ste to mohli uzavrieť. Ešte jednu minútu. Už som bol veľmi veľkorysý, keby ste to mohli za menej než minútu skončiť. Líbia je miesto, kde tisíce šengenských víz boli e, predané a ani premiér, ani policia nevyšetrili tento prípad riadne. Takže aj lokálni novinári, ktorí o tomto podávali e, správy, e, sú stíhaní za podvod a teda majú hrozbu Ehm, že teda mm, hrozím väzenie a Daphne Galicia, Karua Galicia bola zavraždená za takéto tvrdenia. a Musíme sa na to poriadne pozrieť, na tento prípad. Keď eh, Anna Gomez sa pýtala komisára Avramopulosa, odpovedal, že nedochádza k predaju žiadnych víz do Libie, takže žiadam komisiu, aby vyšetrila tento prípad a aby venovala riadnu pozornosť strašnému prípadu predaja víz. Ďakujem pekne. Ďakujem, dal som vám trošku e, priestoru, ale predseda novej pracovnej skupiny o základných právach e, ktorá bude vyšetrovať e, veci, ktoré si práve spomínali v súvislosti s touto krajinou, ten predsa tu je, takže mohli by ste k tomu dať písomnú otázku. Veľmi jasne ste teda predniesli, o čo vám ide. Takže vám ďakujem. dal som vám trošku priestor, keďže pravidelne e, sa zúčastňujete schôdzi tohto výboru. Ďakujem pekne. Takže môžeme... Pán Kojo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať vám aj e, výboru, že Mali sme rozpravu o tomto malskom probléme tento týždeň na pracovnej skupine. E, na, a bolo to na teda e, návrh Ani Gomeš. A sú tam určité obavy, pokiaľ ide o vyhodnotenie výzove, e, teda využívania vízového systému v Malte. Ja zatiaľ nemám presné zistenia, ale sledujeme túto tému, ale Principiálne musíme e, to riešiť. Je to problém rovnováhy medzi národnými kompetenciami a európskou, európskym rámcom. A samozrejme v národnom rámci sú určité pravidlá, ale my nemáme nejakú pravomoc ísť do členského štátu a povedať im, že toto nemôžu robiť. A takisto je to ťažšie pri udelovaní občianstva. Videli sme tvrdenia a tieto správy v tlači, o ktorých hovoril aj kolega. E, je to veľmi znepokojujúce, ale musíme si teda preskúmať, že aké právne spôsoby môžeme využiť, právne cesty, prostriedky, keďže je to hlavne v národnej kompetencii. Ďakujem pekne. Pán Škripek, dúfam, že to bolo nápomocné. Nechcem začať teraz rozpravu, ale pán Koelho sa snaží byť e, nápomocný, takže má to nejaké opodstatnenie? Prosím vás, keby ste to riešili písanou otázkou pre komisára. A sú tu určite poslanci, ktorí vedia o tejto veci, takže e, dobre ste vystúpili, aj keď to teda nebol. E, nebola poznáka v dochádzam poriadku, takže môžeme prejsť k prvej rozprave. To je prezentácia nového návrhu vízového kódexu, prezentácia komisie spravodajcom je Juan Fernando López Aguilar. Vízový kódex e, upravuje postupy a podmienky na vydávanie víz na účely krátkých pobytov a leteckého tranzitu. Ukazuje sa ako užitočný, pretože vyjasňuje podmienky a zlepšuje úroveň e, procedurálnych práv procesných práv. Eh, od roku 2010, kedy vstúpil do platnosti, to nebolo revidované. V apríli 2014 komisia predala prvý návrh prepracovaného znenia výzového kódexu, avšak vzhľadom na rôzne pozície Európskeho parlamentu a rady rokovania nepokročili napriek značnému úsiliu a vytrvalosti rokovacieho týmu Európskeho parlamentu. Prezentácia nového návrhu bude doplnená o prezentáciu oznámenia od komisie e, prispôsobenie spoločnej vízovej politiky novým výzvam. Najprv teda dostane slovo zástupca komisie, potom dostane slovo spravodajca Juan Fernando López Aguilar, potom tieňoví spravodajcovia a ktokoľvek sa bude chcieť zapojiť do rozpravy. Takže Juan, než vy sa ujmete slova, poprosím zástupcu komisie, aby v krátkosti odprezentoval túto e, tému. Mm, dobrý deň, ďakujem pekne, pán predseda. Komisia 14. marca v oznámení predstavila svoju víziu, ako prispôsobiť vízovú politiku novým výzvam. Každý rok eh, tisíce turistov prichádzajú do EÚ. Minulý rok bolo viac než 16 miliónov víz vydaných na krátkodobé pobyty. Teda EÚ potrebuje vízovú politiku, ktorá to zjednoduší cestovateľom alebo turistom, aby prišli do Európy, čo je prínosné aj pre EÚ. Eh, e je to približne 10 európskeho HDP. Zároveň EÚ eh, stojí pred migračnými a bezpečnostnými výzvami a musíme našu výzovú politiku prispôsobiť aj tejto realite. Komisia teda chce dosiahnuť pokrok pri zabezpečovaní koherentnosti našej vízovej politiky Eh, so zahraničnými zaujímami, aby sme zabezpečili aj konzistentnosť a synergiu z tejto politiky s inými politikami EÚ. Mechanizmus pozastavenia, ktorý eh, stanovuje, upravuje nariadenie 539, to bolo revidované minulý rok, tam bol ďalší prvok na zlepšenie našej vízovej politiky a popri tom sa teda vyvíjajú nové informačné systémy pre hranice a bezpečnosť, napríklad systém Entry-Exit, ETIAS, a rámec interoperability. Takže všetok tento vývoj prispieje k zníženiu nelegálnej migrácie a bezpečnostného rizika. Vzhľadom na to je komisia presvedčená, že akékoľvek budúce možné návrhy na transfer týchto tretich krajín na anex na prílohu 2 e, musí byť vo svetle týchto migračných a bezpečnostných rizik. Okrem toho, aby mm, bolo aby bola kontrola uchádzačov o víza jednoduchšia, efektívnejšia, aby sa teda našli tí, ktorí môžu byť bezpečnostné riziko pre členské štáty. Komisia 16. mája predložila návrh na aktualizáciu vízového informačného systému, ktorý, ako viete, používajú konzulárne úrady na zvládanie vízových, na spracovávanie vízových žiadostí. V budúcnosti chce komisia iniciovať diskusiu o ďalšej digitalizácii spracovania víz, aby sa využili nové technológie na zľahčenie vízového procesu pre prospech konzulátov členských štátov, ale aj uchádzačov o víza. Ešte veľmi stručne o po, po teda o zmenách vo vízovom kódexe. Komisia stiahla svoj návrh prevracovaného znenia vízového kódexu predložila celý návrh na zmenu vízového kódexu. Bolo to mm, predložené v polovici marca spolu s oznámením a tento návrh má za cieľ zefektívniť a e, zabezpečiť spracovanie e, žiadosti o e, šengenské víza. Migračná a bezpečnostná situácia sa zmenila od predloženia prepracovaného, teda návrhu prepracovaného znenia vízového kodexu v roku 2014 ale ten návrh obsahoval niektoré užitočné prvky, ktoré boli e, zapracované do toho návrhu komisie, aby sa e, zjednodušilo vízové konanie. Komisia navrhuje umožniť e, podať žiadosť o víza dlhšie vopred, aby si to uchádzači teda mohli lepšie naplánovať svoje cesty takisto je možné e, podpísať tieto žiadosti o víza elektronicky a dostať odpoveď rýchlejšie. Skrátia sa teda lehoty na konzultáty, aby prijali tie rozhodnutia o vízach. Toto sú teda e, rozhodnutia v prospech uchádzačov. Takisto e, krátke turistické pobyty. Majú sa víza vydávať aj na externých, na vonkajších hraniciach, na dočasnom základe za prísnych podmienok, aby sa zabezpečilo dobré preverenie uchádzačov. Zároveň pravidelní mm, e, turisti alebo teda pravidelne cestujúci ľudia by mali mať možnosť viacnásobných víz, ktoré by mohli byť platné až do 5 rokov, aby teda mali jednoduchšiu procedúru. Ďalšia zmena je, že sa zefektívni a zrýchli spracovanie e, žiadosti o víza, ktoré ich počet každoročne rastie. Navrhujeme vízový poplatok, ktorý ostal rovnaký od roku 2006. Zvýšime, e, teda navrhujeme zvýšiť zo 60 na 80 eur. Komisia to považuje za mierne zvýšenie, beruje do úvahy, že je to stále menej, než e, vyberajú iné E, krajiny, turistické destinácie vo svete. S týmito ďalšími prostriedkami e, teda budeme mať asi 200 miliónov eur ročne naviac, aby sa zachovali aj potrebné počty pracovníkov na konzulátoch, na spracovanie týchto žiadostí, takisto sa môžu aktualizovať IT systémy, infraštruktúra, aby sa dali robiť dobré previerky uchádzačov. A napokon Návrh má tiež za cieľ zabezpečiť, že naša spoločná vízová politika príspeje k zlepšenej spolupráci medzi e, nečlenskými štátmi EÚ, e, pokiaľ ide o návrat nelegálnych migrantov, čo ako viete je prioritné. Navrhuje sa zaviesť prísnejšie podmienky na spracovanie víz, ak krajina dostatočne nespolupracuje pri návrate neregulárnych migrantov, e, treba to posudzovať od prípadu prípadu a po takomto hodnotení, berúc do úvahy objektívne kritéria, tento nový prístup nebude mať dopad na e, právo uchádzačov na žiadať o víza. Takže toto sú hlavné zmeny. E, myslíme si, že to nechá dvere Európy otvorené pre bona fide cestovateľov, pre turistov, eh, podnikateľov a tak ďalej. Ale pravidla budú prispôsobené novým výzvam. Tešíme sa na diskusiu o tomto návrhu so spravodajcom a ďalšími členmi eh, výboru, aby to prispelo k rýchlemu prijatiu návrhu. Ďakujem. Ďakujem komisia a hneď dostane slovo spravodajca pán López Aguilar. Snažím sa tento vízový kódex v, tejto, v tomto stave prezentovať <laughs> nie poprvýkrát, už nejaký čas o tom diskutujeme, ako všetci viete, spolu s tieňovými spravodajcami. Veľmi dobrá je tá spolupráca, plodná, úzka, ale ešte stále je pred nami kus práce a uvedomujeme si, že mandát sa chýli ku koncu. Toto legislatívne obdobie Európskeho parlamentu sa chýli ku koncu a o menej než rok by tá práca mala byť ukončená. Takže odprezentujme situáciu, aká je po tejto novej iniciatíve, ktorej sa chopila komisia, teda návrh nariadenia, ktoré vytvára vízový eh, kódex spoločenstva v oznámení komisia celé vysvetľuje. Vízový kódex, ako viete, je kľúčovým prvkom spoločnej vízovej politiky, e, ktorá je potrebná na dobré fungovanie EÚ. Máme na to právny základ. V Európskom parlamente prijať legislatívu o novej európskej vízovej politike a vízovej legislatíve e, čím vzniknú harmonizované postupy a podmienky na spracovanie žiadosti o víza a na vydávanie víz, na krátke pobyty a letis, letiš, letiskový tranzit. Krátke, myslíme do 90 dní. Tá situácia je teraz vlastne tá legislatíva nebola revidovaná od prvého nadobudnutia účinnosti v roku 2010. Pôvodná myšlienka bola ponaučiť sa zo skúseností harmonizovaním postupov a vytváraním rovnakých podmienok pre spracovanie žiadosti o víza. Čiže toto nie je prvý návrh. Komisia predložila prvú iniciatívu v apríli 2014. Prvý návrh prepracovaného znenia. No už sme dosť dlho pracovali na tom, potom sme ale narazili na pozíciu rady, rokovania nepostupovali napriek veľkému úsiliu a energie vy, vynaloženej na to a napriek vytrvalosti rokovacieho týmu Európskeho parlamentu. A ja som mal tú čest byť tam spravodajcom. Počas týchto rokovaní tak komisia ako aj rada oponovali zahrnutiu ustanovenia eh, o humanitárnych vízach v kódexe. Pripomínam, že to bola požiadavka, na ktorej trvali všetci naši partneri na vypočutiach, eh, experti, advokátske komory a tak ďalej. Všetci žiadali Európsky parlament, aby to upravili takú nejakú bezpečnú cestu dostať sa do EÚ keď budú tu, tí ľudia môžu požiadať o humanitárnu ochranu. A predstava e, e, teda bola pod e, tou hlavičkou humanitárneho víza, ale rada odmietla pokračovať v rokovaniach, ak sa toto nestiahne. Takže aby sme sa dopracovali ku kompromisu, tak sme teda stiahli túto výzvu po humanitárnych vízach a ako viete, žiadali sme o e, správu z vlastnej iniciatívy, aby sme požiadali komisiu o iniciatívu v tejto veci. Momentálne sa to pripravuje, že vyzveme komisiu, aby predložila takýto právny akt o humanitárnych vízach, ale žiaľ, rada to naďalej blokuje aj po tom, čo sme stiahli humanitárne víza. Takže súčasný návrh má zjednodušiť bona fide cestujúcim získať víza do EÚ, pričom sa zachová bezpečnosť a zharmonizovaná implementácia spoločných pravidiel. Návrhy tohto eh, kódexu sú v kontexte e, zmenenej migračnej situácie, Bezpečnosť víz, kontrola hraníc, to je jasná vec, že to je najdôležitejšie pre radu. Sú úplne posadnutí bezpečnosťou a kontrolou hraníc a vrátane aktualizácie VIS, vízového informačného systému čo sa plánuje do konca roku 2018. Väčšina v tomto návrhu sú technické veci, praktické modality, právomoci členských štátov, ktoré rozhodujú o žiadosti, servisné poplatky, Eh, formuláre žiadosti, podporné dokumenty, eh, zdravotné cestovné poistenie, samé technické veci. Avšak je dôležité uvedomiť si, že tieto technické prvky sú dôležité, pretože podmienujú možnosti eh, tých bona fide cestovateľov, ľudí vôbec vstúpiť na územie EÚ. Postupy upravené vo vízovom kódexe teda zohrávajú kľúčovú úlohu pre mnohých a mnohé dôležité sektory, cestovný ruch, podnikanie, obchod, štúdia, výskum. A to by malo byť eh, podstatné pre EÚ, eh, aby teda priniesla nejaké výsledky. Teraz tento návrh prepája vízovú politiku s úvahami týkajúci sa migrácie, bezpečnosti a externých vzťahov EÚ. Takže ja osobne e, hovorím svoj názor. Podľa mňa to nie je až také jasné, že pojem migrácia a bezpečnostné úvahy nejako presne súvisí s výzovým kódexom, tak ako to vyzvihol EDPS. Stále sa hovorí o migrácii, vnútornej bezpečnosti, financovaní terorizmu, tam už je takmer riziko, že sa vôbec zotrú tie čiary medzi finančným manažmentom, a migračným manažmentom a bojom proti terorizmu. A potom je to prepojené na vonkajšie vzťahy, zahraničné vzťahy. No nie je to až také relevantné v tomto súčasnom návrhu, keď sa to porovnáva e, s odkazom na aspekty bezpečnosti, ekonomické aspekty, bona fide cestovateľov. Je to všetko také nejaké rozmazané, pretože ten odkaz na bezpečnosť je, tak povediac, nejaký intenzívnejší než aspekty týkajúce sa hospodárstva, obchodovania, cestovného ruchu v tom súčasnom spise. Ale taká, takýto bezpečnostný rámec, to je úplne zjavné pre väčšinu legislatívcov, vrátane Komisie Európskeho parlamentu. Je tam teda nová úloha pre výzovú politiku, ktorá má byť akási páka v readmisnej politike EÚ. Je tam nový článok 25a. Spolupráca v readmisnej politike je v v dôsledku toho stále významnejšia a zahrnutie tých readmisných prvkov do výzovej politiky to je nová vec, aj keď Viaceré dokumenty, tak od komisie ako aj rady to spomínali už v minulosti, ale zatiaľ sme to ešte nikdy nevideli na legislatívnej úrovni v takomto výzovom spise. Takže komisia uznáva, že vízová politika môže hrať úlohu v zlepšení situácie voči tretím krajinám, čo sa týka neregulárnych a regulárnych migrantov, ale vízový kódex nie je, nemá byť navrhnutý tak, aby migrácia vôbec neprebiehala. Dôležité, že komisia uznáva, že je jasné, že lepšia spoluprácia v oblasti readmisií od strhajúcich sa tretich krajín nemôže byť dosiahnutá len lepšou vízovou politikou, ale je dobre vyvinúť politiku, ktorá bude miešať e, pozitívne a negatívne stimuly v rôznych oblastiach, rozvojová spolupráca, obchod, investície, vzdelávanie, aby sme tieto krajiny presvedčili. No a ja mu chcem povedať za seba osobne, že nemáme v podstate žiadne dôkazy v podobe údajov. Práve naopak, bohužiaľ máme nedostatok takýchto dôkazov, žiadne v podstate presvedčivé dôkazy ohľadom toho, ako víza môžu pomôcť eh, pri získaní spolupráce týchto tretich krajín v oblasti readmesí. Komisia viackrát povedala, že humanitárne víza sa nemus- nemôžu prediskutovať v tejto oblasti alebo v tejto súvislosti. Taktiež na rade, pardon, na, na veľvyslanectvách v krajine pôvodu by sa malo žiadať o tieto humanitárne víza, ale paradoxne Zatiaľ, čo oni neposkytujú dostatok údajov, smyslia si, že vízový kódex by mal byť dobrým nástrojom na dosiahnutie cieľa readmisií, posielania ľudí tam, kde akože patria. Takže hodnotenie Európskeho parlamentu sa zameriava na oblasť readmisí a otázku víz pri dosahovaní spolupráce týchto krajín, ale bohužiaľ tam nie sú žiadne e, dobré úsmernenia, ktoré by nás naviedli. A na záver chcem povedať, ja ako spravodajca, aj vážení tieňoví spravodajcovia, budeme všetko, čo bude v našich silách, všetko, čo bude možné. Budeme tvrdo pracovať, aby sme túto legislatívu pretlačili, aby bola schválená, aby to prešlo kompletným legislatívnym postupom ešte pred koncom nášho mandátu, pretože tu ide o plnenie a ja si myslím, že je smutné, že zatiaľ Európska únia v tomto parlamentnom alebo v tejto oblasti je bohužiaľ nedostatok ochoty, je veľa spisov, ktoré sú zablokované na rade, končíme sa, končí sa naše parlamentné obdobie, bohužiaľ veľmi slabé výsledky zatiaľ. My sa budeme snažiť, aby sme konečne e, dosiahli schválenie tejto legislatívy. Myslím si, že tým si odvedieme svoj kus práce. Len dúfam, že rada bude spolupracovať a spoločne s tými spravodajcami Budeme diskutovať a navrhovať pozmeňujúce návrhy komisii a dúfam, že tým pomôžeme zlepšeniu vecí a teším sa na spoluprácu. Pán Becker za EPP ako tený spravodajca. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj, aj spravodajcovi za jeho príhovo alebo prejav. Ja si myslím, že rozhodne odvedeme dobrý kus práce. Vítam návrh komisie. Myslím si, že sa zameriava z veľkej časti na to, čo môže priniesť eh, riešenie, ktoré obstojí do budúcnosti, tak tiež si myslím, že je dobré, že humanitárne vízum je tam separátne, pretože je treba o tom diskutovať v oddelenom kontexte. Čo týka zapojenia otázok alebo aspektov bezpečnosti, Myslím si, že v tomto návrhu komisie otázka bezpečnosti je dostatočne zastúpená. Už by som chcel teraz povedať, že si myslím, že, alebo že dúfam, že digitalizácia, alebo plná digitalizácia vízového procesu príde skôr, než komisia to oznámila, že to bude možné ešte predtým, ako to oznámili oni. Myslím si, že ešte sa to musí hovoriť. A tá základná myšlienka, aby športovci, umelci, turisti, cestujúci boli podporovaní, tak to je zásadné. Môžeme to hovoriť o krátkodobých vízach, budem hovoriť aj o tom, koľko dní budem na to potreba. Na to sa treba vážne pozrieť. Ďalej, tu vítam návrh komisie, čo sa týka konkurencieschopného návrhu alebo modelu nákladov v globálnom kontexte. Taktiež by som chcela poukázať na to, že zjednodušenie celého procesu považujeme za zásadný krok, pretože toto je tiež súčasť našej ochoty poskytnúť e, servis bona fide cestujúcim a digitalizácia je tu jasne dôležitá. Dúfam, že sa tento spis rýchlo aj implementuje a preto navrhujem, aby sme hlasovanie v tomto výbore uskutočnili už 15, pardon, 5. novembra. Bol by som rád, keby to bolo možné urobiť takto skôr. Ďakujem, pán Becker. Pán Škripek za EKR. Vy navrhujete, nahrádzate pani Stevens. Dobre, budete hovoriť neskôr. Takže pán Depre za Alde. A vy budete hovoriť neskôr. Uh, merci, prezident. Ďakujem, pán predseda. Takže v prvom rade priateľské slova spravodajcovi. Uh, ďakujem aj za to, že hovoril e, za tieňových spravodajcov, teda máme ale, máme ale našu vlastnú pozíciu. Dve veci. Jednak sa teším z tohto návrhu komisie, ktorý podľa mňa dosahuje dobrú rovnováhu medzi potrebou e, bona fide cestujúcim uľahčí cestu do EÚ, pričom sa ale zachovajú bezpečnostné prvky a kontrol hraníc. Myslím, že je to dobre vyvážené v súčasnom návrhu komisie je ale niekoľko zmien e, oproti tomu návrhu z pred 4 rokov v niektorých bodoch, ktoré sú dosť dôležité a nie je to úplne opodstatnené. Takže moja prvá otázka je e, opýtať sa komisie, čo ste to zmenili tak zásadne, že sa to veľmi mení oproti tomu návrhu spred 4 e, rokmi. Z 4 rokov Veľa sme diskutovali o predchádzajúcom návrhu komisie s tieňovými spravodajcami, urobili sme maximum a dostali sme sa k tomu záveru, že nič nepokročí, ak budeme žiadať o to, aby humanitárne víza boli v tom vízovom kódexe. Takže podporujem tú myšlienku, aby existovali humanitárne víza, ale nechcem opätovne začínať to naťahovanie, ktoré sme mali naposledy a nikam sme sa nedopracovali, čiže diskutujeme o výzovom kódexe. Čo sa týka návrhov, ktoré tu máme, chcem rozlíšiť tri kategórie. Jednak sú tu veci, v ktorých sa zhodneme, aj keď máme možno výhrady. Jednak je normálne, že mierne narastie vízový poplatok, vzhľadom na to, že prebehlo určité obdobie, sú tam prevádzkové potreby a tak ďalej. No a za nejakých... Odvraca sa rečník od mikrofónu, nepočuť ho. Po tretie, tešíme sa e, z toho, že sa tu skracujú lehoty, sme za skrátenie lehôd, aby sa to rozhodnutie komunikovalo žiadateľovi do 10 či 15 dní, možno by som zašiel ešte ďalej. Prečo to nie je 5 dní pre žiadateľov, ktorých biometrické údaje už máme integrované vo výzovnom kontexte? Nevidím potrebu uchovávať alebo zachovať tam tých 10 dní, ehm, ak tie údaje už sú k dispozícii. A takisto sa nám veľmi E, páči vôľa komisie, napriek tomu, že rada váha, teda zaviesť tam aj to viacnásobné vízum a e, myslíme si, že je to dobrý inovatívny prvok v tom návrhu. No a potom ešte niekoľko otázok. Pokiaľ ide o tých externých poskytovateľov, tam eh, je teda možnosť eh, nejak sa eh, obrátiť na takéhoto externého poskytovateľa. Preto by som teda bol skôr na, za to, aby tam bola zodpovedná nejaká verejná moc. Čiže to je taká technická aj principiálna otázka. Ak to teda správne interpretujem tento návrh, ak teda poviem, že externému poskytovateľovi zveríme napríklad odoberanie otlačkov a biometrických údajov, áno? Áno, tak toto mm, teda mm, dostane ten externý poskytovateľ? Takže to je taká moja principiálna otázka. Opakujem teda, máme výhrady, čo sa týka Eh, napríklad eh, tých zvýšených požiadaviek na deti. No a potom udelenie víz a eh, tarify a politika readmisie. Ja budem prvý, ktorý bude klásť túto otázku. Samozrejme, sú tam dohody, ktoré musíme prijať s rôznymi krajinami, ale v mojom návrhu sme najprv znížili teda prekážky, alebo teda uh, krajinách, kde máme podpísané readmisné e, dohody, tam bol znížený ten poplatok, komisia má možnosť ešte ďalej to znížiť. Čiže občania budú mm, teda platiť e, menej či viac podľa toho, či je tá readmisná dohoda podpísaná. A posledná vec ku ktorej by som si rád vypočul informácie od komisie. V tom návrhu nevidím eh, možnosť zavedenia nejakého digitálneho víza, nejakej vinety, ale už máme naozaj digitálny vek Mohli by sme ľuďom poslať na miesto papierovej vinety, tam potom treba k tomu nejaký ďalší bezpečnostný personál a tak ďalej. Mohli by sme im poslať nejaký dokument, kde by sa uvádzalo, že víza boli udelená. Prečo? Pretože tie víza sú aj tak všetky vo VIS zaznamenané. Prosím vás, odpovedzte mi na otázku. Prečo ste teda nepravili možnosť digitálneho víza. My ako naša skupina sa budeme aktívne podielať na diskusiách s cieľom dosiahnuť úspech s týmto novým vízovým kodexom a, a takisto s cieľom dopracovať sa k nejakému humanitárnemu vízu v oddelenom e, dokumente. Uh, Bolo to veľmi jasné. A Komisia sa potom na záver vyjadrí k týmto pripomienkam. Ďakujem, ďalej bude hovoriť e, Bodil Valero. Tak Ďakujem pekne. Väčšina toho už vlastne zaznela, čo som chcela povedať. Môžem e, s celým tým opísaním situácie súhlasiť. V zásade je to dobrý návrh, ktorý komisia predložila. E, predložila to vlastne už v predošlom legislatívnom období alebo na začiatku volebného obdobia. A teda mám naďalej e, ten názor, že humanitárne vízum by malo byť v tom vízovom kódexe. Mne sa to zdopne prirodzené, že by tam malo byť aj to humanitárne vízum. Mne je jasné, že nedopracujeme sa k tomu. Uh, viem, viem, že to nejde, ale aj tak si myslím, že by to bolo najlepšie miesto, kde to humanitárne vízum mohlo byť umiestnené. No keď sa teraz pozrieme na ten návrh, ktorý tu dnes máme, myslím si, že škoda, že z, teda e, Dobre, e, je fajn, že môžeme to uľahčiť študentom, cestujúcim, e, firmným podnikateľom. Tým sa mala zľahčiť vlastne cesta do EÚ. No ale teraz je tu vlastne návrh, ktorý má ako hlavný cieľ posilniť vízovú politiku, aby to bol efektívnejší nástroj na zvládnutie rastúcich vízie v oblasti migrácie a bezpečnosti. To je úplný protiklad voči tomu základnému postoju v tom novom návrhu. Teda je to protiklad proti tomu predošlému návrhu a to ja som teda zásadne proti tomu. Keď sa pozrieme, no jasné, že budú sem môcť naďalej chodiť turisti, aj takí, ktorí budú potrebovať víza, ale ak zároveň zvýšime poplatok za víza zo 60 na 80 a pre deti z 35 na 40 a viacnásobný. Teda turisti často cestujú teda v rodinách, celé rodiny, takže to bude celkom citeľné zvýšenie poplatku. No a presne ako v minulosti je to teda hlavne papierová žiadosť, takýto papierový model, Takže možno si to bude vyžadovať aj mnohé dlhé cesty, aby sa človek dopracoval k tým vízam, čiže možno sa mnohí potom rozhodnú neprísť do Európy. A čo sa stane, ak dostanete teda odmietavé stanovisko, že máte možno rodinu, dvaja dospelí, dve deti a zamietnú vám. To je nejaká možnosť, aby sa tieto osoby, aby tieto osoby dostali naspäť e, svoj poplatok. To, takáto nejaká úprava by tam tiež mohla byť, aby sa ľudia vôbec odvážili požiadať e, pretože napríklad v prípade, že im bude žiadosť odmietnutá, že dostanú peniaze späť, to by bolo fajn. No a ďalšia otázka, článok 25a, e, tam tá spolupráca, tam sa uvádza, nie, nie je mi celkom jasné, že čo, čo sú tam tie rôzne kategórie navratov. Bod 5 napríklad komisia by teda mohla vyjasniť tento bod, o čo to tu vlastne ide. Či sú to teda všetci občania alebo kategórie občanov, ktorých sa to týka. Myslím, že je to dosť nejasné, tak ako je to dnes eh, napísané. A táto organizácia Network for the European Private Sector and Tourism, aj oni sa veľmi kriticky stavajú k časti tohto návrhu. Samozrejme sú tam aj dobré časti, ale sú tam niektoré miesta aj kritické a okrem toho sú teda kritické voči zvýšeniu poplatkov, a teda aj oni sa vyjadrili a bolo by fajn, keby keby si komisia vzala k srdcu tieto stanoviská, pretože máme predsa mať na pamäti, že chceme ľuďom uľahčiť, aby sa dostali do Európy a nie, aby e, teda tam bol len ten zvýšený poplatok a aby sme ich posielali teda domov. Ďakujem. And, um, right? Ďakujeme. Ako na záver bude hovoriť pán Koelio, je tu ešte niekto iný? Pán Škrepiak, chceli ste hovoriť ešte? Áno, ďakujem. Ja som si vypočul kolegov a uvažoval som, či pán López Aguilar, vy ste povedali, že sú milióny bonafide cestujúcich, ale ja už som povedal, že mm, toto môže ohroziť nás ako EÚ občanov. Hovoríme tu o vízach a je tu proces vydávania víz, ale myslím si, že predovšetkým výbor Libe musí prešetriť také hrozné tvrdenia ohľadom toho, koľko šengenských víz je zneužitých. A tu hovoríme o procese vydávania, ale využiť alebo využívať externé služby na napríklad odnímanie otlačkou prstov, myslím si, že tam je priestor na korupciu a v podstate aspekty, ktoré môžu byť zneužité na, napríklad na kradnutie víz v podstate. Povedali ste, že toto je síce národná kompetencia, ako povedal teda pán Koelho. Áno, je to národná kompetencia, ale je to nebezpečenstvo pre nás, pre všetkých a to veľké. Takže nemyslím si, že to je len národná kompetencia Malty. EÚ musí monitorovať, kontrolovať predávajú sa tam stovky víz. Je treba venovať pozornosť tejto otázke, pretože tisíce víz sa predávajú do Líbie, kde bojovníci islamského štátu voľne cestujú a žijú a teraz sa môžu dostať k nám. Vieme, koľko e, spiacich cieľ islamských fundamentalistov tu niekde je. Chceme mať teroristické útoky v našich uliciach. Myslím si, pán predseda, že je treba venovať pozornosť týmto hrozným tvrdeniam. Už je to pred súdom. 18. júna, pred pár dňami, sa to dostalo pred súd na Malte, aby to vyšetril. A je treba venovať skutočne pozornosť tejto celej záležitosti. Ja si nemyslím, že sa to dá prenechať len tak niekomu inému. Pokiaľ chceme vydávať humanitárne víza, tak je treba sa pozrieť na možnosť lepšej, oveľa lepšej kontroly nad celým týmto procesom. Prosím, venujme tento záležitosti pozornosť. Ďakujem. Dobre, a teraz bude krátko hovoriť pán Koelho a pani Sipel a potom späť komisia a pán López Aguilar na záver. Carlos, ďakujem. Áno, len sekundu tomu, čo povedal pán Škripek. Ja som nehovoril, že nemáme nič robiť je to znepokojujúce, čo sme videli napríklad v tlači ohľadom Malty. Tieto informácie sú znepokojivé, ale čo ešte problematickejšie než víza je predaj občianstva, pretože podľa zmluvy, pokiaľ Malta predáva svoje občianstvo, tak v podstate predáva aj európske občianstvo. Je treba riešiť tento problém. Čo som povedal ja, je, že je treba sa pozrieť na realitu, pretože z väčšiny je toto národná kompetencia. Musíme byť opatrní v našich krokoch. Ja som nikdy nepovedal, že na to musíme zabudnúť. Je to znepokojivé, treba to riešiť. Čo sa týka toho bodu, ktorý máme dnes na programe. Len krátko by som sa vyjadril k vízovému kódexu. Chcel by som povedať, že tento návrh je veľmi dôležitý. Predovšetkým čo sa týka širšieho kontextu lepšieho správania našich vonkajších hraníc. Okrem toho, dôležitosť tejto legislatívy sa taktiež ukazuje v jej priamom ekonomickom dopade, keďže sa týka sektora cestovného ruchu. Chcem zdôrazniť, že ako spravodajca pre vízový informačný systém budem venovať predovšetkým pozornosť vývoju veci v tejto oblasti a návrh zmeniť vízový informačný systém nemôžeme vnímať bez súčinnosti s vízovým kódexom. A z tohto dôvodu návrh VIS nemôže byť oddelený od návrhu týkajúce sa interoperability. Súhlasím, že máme časy lebo že máme vynimočné časy, ktoré si vyžadujú rýchle kroky, ale ako parlament musíme zaručiť, že naše stanovisko bude vždy koherentné. A obávam sa, že v prípade iných inštitúcií tomu tak nie vždy je. Teším sa na spoluprácu s ostatnými tými spravodajcami na tomto spise a predovšetkým, čo sa týka e, VIS. Ďakujem a na záver ešte Birgit. Len stručne pretože stále tu hovoríme o kontrole našich hraníc kvôli islamis, islamským teroristom. Tento terorizmus tu naďalej je, ale chcela by som zdôrazniť schôdzu, ktorú sme mali včera. Bol tu zastupca Europolu a jasne povedal, že väčšina útokov, ktoré boli v štádiu pokusu alebo dokonané za posledný rok, sa vzťahovali k separatizmu, nacionalizmu, pravicovému, lavicovému extrémizmu Takže nezabúdajme na toto, pretože len pokiaľ si toto uvedomíte, tak môžete zaviesť správne opatrenia. Dobre. Takže komisia, vyjadrite sa k tomu, čo povedal pán Depre, ale bola to otázka aj pána Bekera pre komisiu a ďalší. Áno, ja sa pokúsim stručne povedať prepojenie medzi vízovou politikou a readmisiou. Využívanie vízovej politiky je jedným stimulom, môžu to byť ešte aj ďalšie stratégie, napríklad rozvojová pomoc. Toto všetko môže prispieť k lepšeniu spolupráce s tretím krajinami v oblasti readmisí, pretože vieme, že situácia naďalej nie je uspokojivá. Mechanizmus, ktorý navrhujeme, je flexibilný, bude sa uplatňovať prípad od prípadu že sa budú brať do vahy miestne okolnosti, vzťah s tretou krajinou a taktiež je tu stanovený postupný prístup alebo pomalý. Takže myslím si, že to vyvážené. Musíme vychádzať z informácií, notifikácií, oznámení zo strany členských štátov, ktoré prakticky spolupracujú v týchto otázkach s tretimi krajinami a Myslím si, že tento mechanizmus je vyvážený a ľahko uplatniteľný. K tomu, čo povedal pán Dupré a pán Becker, tak teraz máme VIS a veľká časť výzového procesu už je digitalizovaná. Všetky údaje ohľadom žiadosti sú v digitálnej podobe. Máme tu napríklad vinetu, výzovú vinetu. Tam je treba ešte zlepšiť bezpečnostné charakteristiky, už sme to čiastočne urobili, ale Digitalizácia vizového procesu je vecou budúcnosti. My na tom začneme pracovať. Ešte pred koncom roka by sme chceli zadať štúdie, lebo si myslíme, že estonské predsedníctvo vedlo dobrý kus práce a chceme do toho zapojiť aj parlament, členské štáty a ďalších aktérov, lebo si myslíme, že je to veľmi dôležité podporiť vízový proces. Čo sa týka poplatku za víza pre mladistvých od, alebo pre deti od 0 až 6 rokov, tak tam nie je poplatok. 35 eur, eur zvýšené na 40 od 6 do 12 rokov. My sme to celé vypočítali. Myslím si, že to je rozumné navýšenie. Ako som povedala, od roku 2006 to bol ten istý poplatok. A aby som to objasnila, tento poplatok, myslím, že to hovorila pani Valero, tento poplatok má pokryť administratívne náklady vízovej žiadosti. Potom vízu môže byť vydané alebo zamietnuté, ale musí sa pokryť administratívny náklad v podstate na personál konzulátu, takže myslím si, že to je rozumné navýšenie a je to menej, než si účtuje Austrálie, USA alebo iné turistické destinácie. na spracovanie. Pán Depre hovorí o 5 dňoch. My si myslíme, že 10 dní je rozumná lehota, musia prebehnúť bezpečnostné kontroly, možno aj kontakt s nejakými ďalšími členskými štátmi. Takže o tomto budeme ešte diskutovať v rámci rokovaní, ale taktiež tu máme hodnotne situácie. Myslíme si, že 10 dní je rozhodne rozumná lehota pre konzuláty. Čo sa týka tých, e, toho externého vnímania otlačkov. Nebudeme tam meniť pravidla vizového kódexu, lebo situácia už je taká teraz. A som to povedala jasne, konzulát robí toto rozhodnutie, je to vždy konzulát, ktorý rozhodne o vydaní víz Externí poskytovatelia len podporujú vízový postup, e, postarajú sa napríklad o podporné dokumenty, o odnemanie tlačkov prstov a tak ďalej. Potom je to preposlané na konzulát a konzulát má posledné slovo v celom tom procese. No a v našom návrhu alebo členské štáty musia monitorovať externých poskytovateľov, toto je vo výzovom kódexe, musí prebiať toto monitorovanie a my v našom návrhu posilňujeme ustanovenia ohľadom monitorovaní externých poskytovateľov, napríklad čo sa týka ochrany údajov. Myslím si, toto je veľmi dôležité, aby členské štáty toto zaručili, aby externí poskytovateľia korektne pracovali čo sa týka víz, hovoril o tom pán Koelo, áno, víz je treba vnímať v kontexte nové politiky komisie, toto súvisí s vízovým kódexom, napriek tomu, že je to separátne nariadenie o víz, ale je to samozrejme prepojené. Taktiež je tam aspekt interoperability, lebo e, návrhom víz chceme taktiež podporiť prínos e, náš, e, nášho návrhu týkajúce sa interoperability, takže samozrejme je tam toto spojenie. Ďakujem, pre, predseda. Myslím si, že viac menej som sa vyjadrila k dôležitým aspektom a samozrejme budeme naďalej diskutovať, až začneme rokovať v rámci trialógu. Ďakujem. Ďakujem pekne, som si vedomý toho, že troška meškáme, pokiaľ ide o ďalší bod. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí prišli kvôli tomu bodu. Chcem len pripomenúť, že bude vypočutie o vízovom kodexe a so zdráhaním pridávam v humanitárnych vízach, pretože to nie je politicky podfarbené vyhlásenie, pretože vy ste rozhodli, že to bude oddelené, ale plánované je to na 10. júla, tak aby sme ďalej objasnili priebeh toho návrhu. Ale je jasné, že to oddelenie tých tém sa deje, tak ako spomínala pani Valero. Myslím, že sme vyčerpali všetky pripomienky. Ešte niečo na záver? Nie. Dobre. Len sa na to teším, pán López Aguilar. Teším sa na to, ako to bude prebiehať. Trvám na tom. Pustíme sa do práce, uzavrime to, ukončíme to. Samozrejme sú tu rozdiely v rámci politických skupín tejto snemovni, ale skúsme nastoliť rovnováhu dobrou kombináciou prvkov, pokúsme sa o kompromis a pokúsme sa zabezpečiť túto právnu úpravu. Uvedomme si, že niekedy dávnejšie bolo viacero právnych inštitúcií, ktoré spadali do suverenej oblasti členských štátov, ale už to tak neplatí. Odkedy je Lisabonská zmluva oblasť slobody spravodlivosti, tak máme právny základ, ktorý nám diktuje dávať harmonizovaný, harmonizovaný pristupovať k vízovej politike, migrácii, to isté sa týka aj azylu a mnohých ďalších oblastí to je ale vec, na ktorej by sme tu mali pracovať. Nemali by sme nechať ten mandát vypršať bez toho, aby sme prácu uzavreli, aby nám v rukách neostalo nič. Správme to. Som pripravený na spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem veľmi pekne. Sme v dobrých rukách. Predkladanie návrhu správy 27. septembra. Ďakujem vám všetkým za skvelú výmenu názorov. Ďalej bod 27. To je výmena názorov o predložených pozmeňujúcich návrhov ohľadom legislatívneho návrhu o dočasnom znovu zavedení kontrol na vnútornej hranici, vnútorných hraniciach, spravodajkyňou samozrejme pani Tania Fajon, ktorá dostane slovo, aby uviedla diskusiu bez nejakého ďalšieho omeškania, otalenia, lebo aj tak meškáme. Takže Tania, nech sa páči. Uveď to. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem Klod. Opäť to je taká nie ľahká právna úprava a nakoľko tu príjmame e, legislatívu v veľmi náročnom a nakazlivom, tak povedz, prostredí. Pamätáte si, že komisia navrhla revíziu pravidel, ktorým sa riadia e, náležitosti na kontrol na vnútorných hraniciach v 2017 po dlhom období kontrol v rámci vnútorných hraníc niektorých šengenských štátov pričom uplynulo už viac ako 3 roky, keď Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Norsko vykonávajú takéto kontroly na svojich vnútorných hraniciach napriek tomu, že maximálne povolené obdobie je 2 roky a súčasná notifikácia platí do 11. novembra tohto roku. Predpokladané dôvody, e, významné sekundárne pohyby. V Európskom parlamente neustále vyzývame na zrušenie takýchto vnútorných kontrol, tak aby sme opätovne nastolili plne e, šengenský priestor. Takisto zdomnievame, že podmienky šengenského hraničného kódexu nie sú naplnené a že takéto kontroly sú nezákonné. V tomto kontexte my robíme našu prácu a to je v skutočnosti si treba uvedomiť, keď sme dostali e, na stôl návrh komisie všeobecný pocit všeobecné domnienky našich kolegov a tieňových spravodajcov boli, že sa snažíme eh, legislatívne upraviť eh, a zakotviť nelegálnu prax. 25. apríla som eh, predložil moju správu na výbor LIBE a kolegovia dodatočne predložili 166 pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme dnes diskutovať. Mnohé z týchto návrhov sa oberajú podobným smerom ako samotná správa, takže nebude to tak náročné nájsť spoločné spoločnú cestu. Samozrejme sú niektoré, ktoré sa uberajú úplne opačným smerom a tam bude ťažké hľadať nejaké prieniky. Mojím hlavným cieľom zostáva, aby tie súčasné kontroly na vnútorných hraniciach boli považované za nezákonné a za neoprávnené aby boli odstránené. Moja principiálna otázka teda znie, chceme zachovať Schengen? Áno, presvedčená, že áno. A vieme sa dohodnúť na tých hlavných zásadách, že hraničné kontroly musia predstavovať opatrenia poslednej inštancie. Vždy, keď sa snažia členské štáty predržovať tie e, kontroly na vnútorných hraniciach, malo by to byť ťa, ťažšie a malo by to byť e, s poskytnutím rôznych zábezpek. Ak sa domnievame, že tie kontroly na vnútorných hraniciach nie sú tak dôležité, aj napriek tomu, že samozrejme tá maximálna hranica, no, teda tá dĺžka trvania musí byť regulovaná. Včera sekretariat rozdal prvý návrh návrhu pozmeňujúcich tých pozmeňujúcich návrhov a ja neskôr počas dnešného dňa budem hovoriť s tieňovými o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch aj o mojom prístupe, ktorý som predstavila v návrhu správy. Teraz by som rada využila príležitosť a vyjadrila pár všeobecných postrehov ohľadom súčasného stavu šengenského priestoru. Zdá sa, a diskutovali sme o tom aj predtým, že kontroly na vnútorných hraniciach zostávajú nástrojom predchádzania údajne sekundárnych pohybov, výrazných sekundárnych pohybov. A tento diskurs naďalej e, ovplyvňuje kľúčové politiky EÚ, e, k čomu sa viažú obrovské obavy. Následne po tom, čo sa udialo v Nemecku, e, vyhrážky zo strany ministerstva vnútra Nemeckej republiky, že nebudú registrovať žiadateľov o azyl a že budú zavádzať systematické a plnohodnotné kontroly na vnútorných hraniciach. Nielen, že by to bolo nezákonné, ale by to aj výrazne ohrozilo existenciu do budúcnosti šengenského priestoru. Ja sa obávam, že ďalšou obeťou e, takéhoto prístupu bude celý, celé, celé, celá tá reforma jazdového systému. Uvidíme, čo sa udeje počas nedele, počas neformálneho samitu v Bruseli, aj čo prebehne budúci týždeň. Vidím tu však e, malú mieru nejakej dôstojnosti a prebratia zodpovednosti na úrovni rady za naše politiky, aj za samotnú budúcnosť Európy. v Rakúsku napríklad E, na hranici so Slovenskom. Budúci pondelok e, prebehne rozsiahla aktivita, pokiaľ ide o ochranu hranice. Puma čiže to je kombinácia policajných a vojenských zložiek Rakúska. Bude do tejto operácie zapojené asi tisíc ľudí na hranici. Ten scenár sa týka toho, ako odtlačiť veľké množstvo, veľký prílev utečencov. A viem vám povedať, že viacero médií sa bude zaujímať o toto dianie na hranici. Kritikov je viac e, z mojej strany, aj z mojej krajiny samotnej, pretože 30 39 migrantov bolo zaslaných minulý rok späť prečo, kolegovia, pýtam sa, potrebujeme takéto vojenské a policajné zásahy. Napriek viacerým pokusom zo strany predsedu Junckera a Tuska, zdá sa, že lídry EÚ na budúci týždeň sa absolútne nepohnú v tej azylovej reforme je najhoršie, keď dva členské štáty začnú hovoriť o tom, že bilaterálne budú riešiť tieto veci, čím kompletne úplne podkopávajú snahu o nájdenie európskeho riešenia. V tomto kontexte sa snažíme o reformu šengenských pravidiel. Musím povedať, že je to veľmi náročný kontext a rada si samozrejme teraz vypočujem tieňových spravodajcov, ktorí tieto veci veľmi podporujú a s ktorými veľmi dobre spolupracujem a takisto samozrejme komisiu a radu. Ďakujem veľmi pekne, Tania. Som rád, že si spomenula ten kontext. Je to mimoriadne náročná chvíľa z pohľadu tohto spisu. Nie je teda možné vyhnúť sa zmienke o kontexte. Ďakujem pekne. Mnohí stieňových nie sú zastúpení, takže aby som začal diskusiu, samozrejme s výnimkou Vodel. Takže on vystúpiš ako prvá a potom ďalší eh, kolegové Vodelo. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Na úvod chcem Tani poďakovať za veľmi dobrú prácu, ktorú odviedla. A chcem tiež povedať, že podporujeme návrhy, ktoré Tania predložila, aj tie kompromisy. To, čo som si prečítala, myslím si, že môžeme podporiť aj tie kompromisy. A trošku som sa chcela ešte vrátiť do švedského kontextu. My sme vlastne vždy postihnutí týmito kontrolami, keď sa e, vraciam teda domov, chcem mamu navštíviť v Skóne a teda letím do Kodane a potom vlastne prechádzam tou kontrolou, keď idem do Skóne navštíviť mamu. Na začiatku to bolo teda, tam boli dosť prísne tie kontroly, začínalo to už v Dánsku, najprv kontrolou totožnosti, potom policajná kontrola, na druhej strane bolo to naozaj veľa. Potom e, sa to vrátilo len tej kontrole na švedskej strane. No a keď teda zámer bol, aby e, sa zabránilo vstupu migrantov alebo uchádzačov o azyl, Vidím to tak, že keď už ste na tej švedskej hranici, tak máte mať nárok na požiadanie o azyl. Čiže ten zámer asi nebol zabrániť vstupu migrantov. No a švédska vláda hovorí, že ide o všeobecný poriadok, tak, tak ďalej, čo iné. No ale nemyslím si, že to vôbec nejako plní svoj účel a Švédsko by teda nemalo predlžovať eh, tieto eh, nemalo by žiadať komisiu o predlženie týchto kontrol. Ehm, Nemali by sme príjmať legislatívu, ktorá zhorší právny rámec, ktorý už máme v rámci Schengenu, len pretože členské štáty to momentálne nedodržiavajú. A teraz sa toho má ešte viac do decembra zharmonizovať, čo sa týka celej migračnej politiky. No a mm, budeme veľmi, veľmi proti takémuto zhoršeniu alebo zníženiu priorít všetkých eh, pravidel, ktoré už máme, bez posúdenia dôsledkov vo väčšine prípadov. Budeme mať tieň, eh, stretnutie tieňových a určite budeme mať veľmi zaujímavé diskusie aj s komisiou, aj s radou. Samozrejme, potrebujeme dostať aktuálne informácie od rady, pokiaľ ide o presné dianie a Pani Ekolc z eh, predsedníctva nám povie na konci informácie. Natali, nech sa páči. Eh, Ďakujem, Claude. Len pár slov eh, za Sophie Infeld, ktorá mm, musela odísť, pretože došlo k nejakému časovému sklzu. Ďakujem Tani Fajon. Naozaj je to Veľmi dôležitá téma pre jednotu, súdržnosť Európskej únie. A mm, sme v skupine, vlastne držíme krok s tými prácami, ktoré rozbehla Tania. Dôležité je dopať e, o to, aby ostala zachovaná flexibilita, aby sme sa maximálne vyhli nejakej fragmentácii Európskej únie a teda aby sa neohrozila tá súdržnosť. Takže Sofi e, sa určite čoskoro stane uspojí. Ďakujem pekne. Myslím, že to je veľmi dobrý spôsob, ako to formulovať, Natali. Mimoriadne citlivý spis e, s veľkým dopadom. Teraz by som rád počul názor rady, aktuálna informácia, kde sa nachádzame, čo robí rada, pán Seko, predsedníctvo. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ctené poslankyne poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozvanie vystúpiť pred vami v mene bulharského predsedníctva. Musím pripustiť, že posledných 6 mesiacov nebolo jednoduchých, nielen pre nás, ale aj pre ostatné členské štáty, Radu a Úniu. Pokiaľ ide o šengenský hraničný kódex, tak my sme odvedli našu prácu. Rád vás informujem, že radi sa podarilo dosiahnuť cieľ, ktorý sa javil byť e, Mission Impossible pred niekoľkými mesiacmi, kedy, kedy 19. júna veľvyslanci EÚ podporili v mene rady mandát pre rokovania o návrhu, ktorým sa mení Schengenský hraničný kódex, pokiaľ ide o dočasné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach. Na základe tohoto mandátu nadchádzajúce rakúske predsedníctvo začne rokovania s parlamentom, ako náhle parlament schváli svoju pozíciu. Všetci súhlasíme s tým, že šengenský priestor priniesol nespochybniteľné výhody pre občanov EÚ. Dohoda na rade sa pokúša o zachovanie týchto výdobytkov. Navrhnutá zmena a modifikácia by umožnila členským štátom obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach z tých istých dôvodov počas celkového obdobia nepresahujúceho jeden rok Takisto by tam bolo viacero zábezpek, ktoré bude treba splniť na to, aby bola zabezpečená proporcionalita a nevyhnutnosť takýchto opatrení, vrátanie posúdenia rizika a mechanizmov konzultácie. Keď e, prichádza k vykonávaniu alebo obnoveniu kontroly na vnútorných hraniciach počas obdobia presahujúceho 6 mesiacov, tak komisia je vyzvaná na vydanie stanoviska. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a ďakujem aj za pozornosť. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz e, v tejto fáze za tú prácu, ktorú dovedlo do konca predsedníctvo Tania a samozrejme tieňovi budú musieť s týmto teraz pracovať mimoriadne dôležitá agenda. Chcela si zareagovať a potom to môžeme uzavrieť. Ďakujem pekne, Klod. Rýchla reakcia na adresu rady. Ja beriem na vedomie prístup Koreperu, pokiaľ ide o spis tento týždeň a my si doprajeme ten čas a oboznámime sa s textom rady veľmi pozorne. Môžem však teraz už povedať, že sú tam niektoré pozitívne momenty v mandáte rady, Avšak s polutovaním konštatujem, že nebude požadované zapojenie rady, angažovanie rady, pokiaľ ide o obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach počas prvého roku, čo by malo byť zároveň aj tým maximálnym povoleným obdobím v prípade predvídateľných udalostí. To je podobné ako to, čo navrhujem v mojej správe. Každopádne na to, aby to fungovalo, komisia bude musieť zabezpečiť, že bude vystupovať ako strážkynia zmluv a že bude konať v prípade nedodržiavania kódexu. Vzhľadom k tomu, ako spolitizovaná sa komisia stala, kedy odmieta konať v niektorých prípadoch, kde členské štáty evidentne porušujú právny štát, je nevyhnutné počkať na tie rokovania a uvidíme, čo sa stane. Ako ste povedali, pán predseda, naozaj e, veľmi citlivá agenda, citlivý spis a budeme so spravodajcami veľmi citlivo k tomu pristupovať. Ďakujem pekne, Tania. Spomenula si komisiu ako strážkyňu zmluv. To je e, fráza, o ktorú sa opierame veľa v týchto posledných dňoch ktorú používame, takže možno pár krátkých vyjadrení zo strany komisie, ak chcete. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa nechystal vystúpiť, nemusíte, je to v poriadku. Meškáme, tak či tak. Ale ide o Schengen, takže možno jednu vetu by ste mohli predsa len tomu venovať. Stotožňujeme sa s východiskami spravodajkyne a síce, že musíme zachovať Schengen. Otázka je, ako to čo najlepšie dosiahneme. A v našom návrhu, tak ako som už vysvetlil v apríli, sa nesnažíme e, regulovať súčasnú situáciu v šiestich členských štátoch. E, snažíme sa prijať doložky o zabezpečení e, v rámci Šengenského hraničného kódexu, tak aby boli vhodnejšie z pohľadu reakcie na súčasné výzvy sú tu maximálne časové obdobia, pokiaľ ide o obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach e, v rámci Schengenského hraničného kódexu, ktoré existujú len od roku 2013 v rámci správy riadenia Schengenu tam boli zakomponované takéto lehoty, ale to bolo e, odsúhlasené v inom kontexte sú to veci, ktoré sa viažú k verejnej politike a k bezpe- verejnej bezpečnosti a tie úvahy boli rozdielne v porovnaní s dneškom, no, niekedy v minulosti. Snažíme sa prispôsobiť šengenský mechanizmus týmto novým hrozbám. Potom je tu diskusia o maximálnom období, ktoré má byť povolené z pohľadu obnovenia kontroly na vnútorných hraniciach a sú tu rôzne zabezpečenia, ktoré by okrem iného mali zabezpečiť, že bude spolupráca s susednými členskými štátmi po vzťahu k tým, ktoré zavádzali e, tie kontroly na vnútorných hraniciach. Takže budeme sa musieť sústrediť práve na tie body, ktoré sa týkajú takýchto zábezpek. E, je tu skutočne e, otázka prípade takých mimoriadne dlhých predlžení, či tam rada má byť do toho zapojená alebo nie, ale my konštruktívne budeme sa angažovať v trialogoch tak, aby sme patrične ten šengenský hraničný kódex prispôsobili. Ďakujem, ďakujem pekne. Aktívne, konštruktívne, všetko to tak bude v trialogoch. Ale skôr ma zaujímal, aký je váš názor na stanovisko, pozíciu rady v tejto chvíli. Dobre, ale nevadí. Dozvieme sa v patričnom čase. Ďakujem pekne, Tania. Teraz uzavrieme túto diskusiu, rozpravu a budú naplánované ďalšie dôležité rozpravy ohľadom tohoto, tejto témy a potom ďalšie trialógy. Ďakujem pekne. Um, Kolegyne, kolegovia, teraz e, bude nasledovať spoločná rozpráva, spoločné vypočutie s výborom FAM, pokiaľ ide o obchodovanie s deťmi a ženami kontext, e, kontexte migrácie, e, nové otrostvo našej doby. Poprosíme chvíľočku, nám dajte, aby sme to nachystali. Začať to má 10.30, takže nachystajme to na 10.30. Ďakujem.